I máme teraz e, minutové príspevky a rečníci dnesného večera boli už informovaní o tom, že musia dodržiavať e, im udelený čas, pretože je to veľmi dôležité. Ako prvý dostane slovo, dostane slovo pani Estera Sferagud, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podľa článku 3 e, hovoríme o kohézie medzi členskými štátmi, hovoríme o regionálnej kohézii a to je hlavný cieľ e, Európskej únie, aby sme zabezpečili harmonický vývoj a do istej miery určité rozdiely medzi regiónmi. Čiže Lisabonská zmluva zabezpečuje toto, ale takisto podporujem aj e, Írsko a prilahlé regióny. Čiže musíme sa po, pozrieť na e, musíme sa pozrieť na podpory, finančné dotácie, pokiaľ ide o lety do, na Kanárske ostrovy a na ba, tieto regióny jednoducho sú závislé na tejto forme dopravy. Je to jediný spôsob, ako môžu mať kontakt s ostatným svetom. A hospodárska súťaž a rovnaké príležitosti, šance, to je základ. Čiže podporujem parlament, aby podporili tento, tento regionálnu, tú regionálnu celistvosť. Pán Mijevský, nech sa páči, máte minútu. Pani predsednička, vážení kolegovia, vieme, že klamanie je zlé, že klamstvo je zlé, keď niekto niečo slúbi a potom nedodrží slovo, tak je to podvod. Pred šiestimi rokmi počas e, predstupových rokovaní Lotyšska do EÚ e, vláda tejto krajiny Európskej únii komisárovi pre rozšírenie slúbili, že sa vyrieši situácia neobčanov. Doteraz ešte stále sme túto situáciu nevyriešili. Lotyšsko je už dávno európskou krajinou, ale ešte to je viac ako 300 tisíc občanov, ktorí ešte stále nemajú občianský štát. Myslím si, že klamstvo na úrovni Európskej únie sa stalo ako keby módnym. Možno, že sa mýlim. Ak sa mýlim, tak musíme vyriešiť tento problém. To je veľmi dôležité. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo Chris Davis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľakrát sme hovorili o problémoch v Gaze, o problémoch e, ekonomickej blokády, ktorú e, neustále dodržiava Izrael bez nejakého veľkého dôvodu. Ale z, e, počas leta dve deti v Gaze Eh, vlastne v basketbale dosiahli eh, svetový rekord. Ďalšie deti eh, zase mohli súťažiť v pušťaní drakov, šarkanov. Toto je vďaka UNRA, ktorá podporuje Eh, občian, občanov eh, pásma Gazy. Ja chcem zagratulovať týmto deťam k, za ich výkony. Ja chcem len povedať, že polovica populácie v Gaze má menej než 18 rokov. Tí za nikoho nehlasovali, nikoho nevolili, ale len trpia týmito problémami a dúfajú, že budú môcť čoskoro žiť normálnym životom. A ja pevne verím, že UNRA a ďalšie organizácie v spolupráci s palestínčanom, že sa im eh, podarí vlastne umožniť podobné súťaže a podobné kempy aj pre ďalšie deti. Ďakujem pekne, teraz na slovo Pán Alfonzi, nech sa páči. Vážená pani predsednička, funguje to? Medzinárodná tlač hovorila o dobrých správach z Baskicka. ETA eh, sa verejne zaviazala k mierovému a politickému riešeniu. Hovorí sa o eh, ukončení eh, vojenských akcií a predpokladá to aj medzinárodnú kontrolu a EÚ musí zohrať svoju úlohu. V Severnom Írsku EÚ výrazne prispela k vytvoreniu a ku konsolida- konsolidácii mierového procesu z 98. aj v Baskicku EÚ musí čeliť svojej zodpovednosti. Tá je významná na to, aby neumrela tá nádej kvôli e, nejakej predpojadosti konzervatívcov. Európsky parlament musí naozaj využiť všetky príležitosti na to, aby e, napredoval mier, pretože Baskicko je v centre EÚ. Takže pani predsednička, ešte raz poviem, že tento konflikt sa deje v samotnom srdci EÚ a je to nebezpečný vred pre demokraciu. EÚ musí aktívne prispieť k mierovému riešeniu. Ďakujem pekne. Teraz pán Fox. E Ďakujem pekne. Členská, e, každá členská krajina e, čeli finančnej e, disciplíne, e, všade sa šetri, ale pritom daňovníci e, musia čeliť narastajúcim výdavkom EÚ samotnej rok po roku. My sa musíme sami seba opýtať, prečo tento parlament nemá za najvyššiu prioritu obhajovať daňovníkov a znižovať výdavky EÚ. Je absurdné, že venujeme výdavky legislatíve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 kde sa šetrí, e, teda týka sa to národných e, krajín, ale neplatí to pre EU. Niektoré e, rozpočty sú zmrazené, dokonca znižované. Ja sa pýtam, koľko solidarity preukáže komisia, ktorá je tu príjem, prístomná. Ak sa znižujú výdavky členských krajín o 20 v nadchádzajúcich 5 rokoch, tak EÚ musí spraviť to isté. Parlament musí žiadať, aby komisia znížila svoje výdavky a aby vrátila nevynaložené prostriedky členským krajinám. Ďakujeme.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 má však výrazný demokratický deficit, ktorý sa e, konštatoval. A my žiadame, aby e, kolektívne vyjednávanie v Grécku, Grécku prestalo a aby doš, e, došlo k skutočnému rokovaniu, pretože teraz možno hovoriť o skutočnom sprisahaní. Je to akýsi puč a skúste sa vžiť do pozície greckej vlády, ktorá nemá vôbec čo povedať k tejto veci. Chcel by som vás upozorniť na nasledovné. Naozaj v Európe e, máme akýsi politický puč, pretože finančný mechanizmus člán, článok 122 zmluvy hovorí, že členské krajiny môžu e, príjmať úvery len vtedy, keď sa splnia určité podmienky, ale Európsky parlament tu vôbec eh, nebol konzultovaný. Tento článok je naozaj dôležitý. Ďakujeme. Ďalší rečník. Uh, you, Ďakujem, pani predsedajúca. Ako zástupca som, musím uh, konštatovať, že ma veľmi prekvapil plán e, komisára e, Levandovského týkajúci sa zrušenia e, britského rabatu, ktorý údajne není opodstatnený a že vlastne stratil svoje opodstatne. Pán Levandovský a vy sám ste pre toto broker, ale vysvetlili, vysvetlite nám, prečo by my Briti by sme mali platiť viacej. Možno ste si vedomi, že bre, britskí daňoví poplatníci budú financovať e, e, Európsku úniu nejakými desiatimi miliardami eur. Ide o podporu Grécka, Lotyšska a Maďarska, kde sú obrovské problémy. A zdá sa, že Británia bude musieť asi platiť 23 miliard e, libier na posilnenie eura. Koľko ešte máme zaplatiť? Európska únia žiada národné vlády, aby škrtali výdavky, ale prekvapivo na druhej strane nekoná. Prosím, ukončite, hovorí pani predsedujúca. Koľko, eh, ako dlho budú musia byť Briti ešte členmi tejto nesprávnej únie, hovorí rečník. Opäť prerušený pani predsedajúco, Teraz pán Šegedy, nech sa páči. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Magyarul... Mážená pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia, v Maďarsku sme oslavili 70. 70. výročie e, dôležitého viedenského rozhodnutia. Podľa tohoto rozhodnutia e, e, nespravodlivosť versajského rozhodnutia mala byť napravená. Týmto rozhodnutím Európa priznala, že trianonský diktát je diktátom nesprávnym. Sedmihradsko je bolo oddelené od krajiny, ale moja, moja, moja strana Jobik dúfa, že Európa sa bude môcť zjednotiť bez hraníc. A žiadam Európsky parlament o to, aby bol otvorený vo vzťahu k týmto želaniam seba určenia v tejto oblasti. Pred troma mesiacmi som, som otvoril kanceláriu v oblasti Sekej a rovnako možno hovoriť o baskickej problematike. Opäť rečník je prerušený a, a pani predsedajúca dáva slovo pani Nemečovej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem hovoriť o téme číslo 1 a to je integrácia Rómov v EÚ. E, ja dúfam, že diskusia pod taktovkou komisie bude e, úspešná a že polemika vo Francúzsku nebude slúžiť na instrumentalizáciu a populistický dialog. Rómovia nepotrebujú nejaké politické hádky, potrebujú skutočnú európsku stratégiu, ktorá navrhuje trvalé e, riešenia pre ich integráciu, preto sa musíme zamyslieť nad prístupom k vzdelávaniu, taktiež musíme vytvoriť vhodnú odbornú prípravu ako súčasť stratégie 2020 E, zdravotná starostlivosť, rodinné plánovanie a tak ďalej. E, a taktiež treba e, vyriešiť dlhodobo ich účasť na trhu práce. Sú tu aj európske fondy a tie musia túto integráciu uľahčiť. Členské krajiny ich teda musia využiť s dobrým vedomím a svedomím. Musíme sa zhostiť tejto otázky. Rečnička prerušená. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Dančila. Schengenský priestor je priestorom e, slobodného pohybu, pohybu a ja hovorím, že Rumunsko splňa e, požiadavky, ktoré rozhodli o jeho vstúpení. To potvrdili aj všetky hodnotiace misie, ktoré sa doteraz uskutočnili. Hodnotiacej proces bude ukončený na konci tohto roka definitívne. Ja som presvedčená o tom, že Rumunsko vie e, dobre zvládať migračné toky na vonkajšej hranici šengenského priestoru. Rešpektujú sa tu štandardy aj ostatných členských krajín šengenského priestoru, ale toto nesúvisí s presunom európskych občanov na európskej pôde. Európska koordinácia by mala mať za cieľ zlepšiť eh, situáciu Rómov na území EÚ a neobmedzovať práva občanov. Ja si myslím, že je neprijateľné, aby sa tu prepájala rómska problematika eh, s prístupom Rumúnska k šengenskému priestoru. Ďakujem pekne pani Bilbao. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa vyslovať e, proti tomu, že 28. augusta v e, Maroku e, boli zatknutí ľudia. Chceme predovšetkým vystúpiť proti porušeniu týmto, týchto práv v Maroku. Doposiaľ sme tak však neurobili a preto je naša dôveryhodnosť E, veľmi otázna. Ja ako Európanka a aktivistka za ľudské práva e, žiadam, aby sme e, sa konečne ujali činnosti. Aktivisti zo západnej Sahary musia dostať príležitosť ozvať sa. Budúcnosť Baskická je len v rukách baskického obyvateľstva. V tomto parlamente by som tiež chcela oznámiť, e, že ETA oznámila prímerie. Prosím teraz pána Migalského. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiedy byliśmy na wakacjach, niestety w... Ďakujem pekne pani predsednička. Počas letnej pauzy e, sa v Rusku opäť porušovali ľudské práva e, bolo niekoľko únosov v Dagestane, v Ingušsku, dokonca boli manifestácie 31. júla, 30. augusta. Aj Michal Schneider bol medzi zadržanými, ale aj ďalší Putinov, Dimarov, a to 25. augusta počas koncertu u YouTube v Moskve boli skonfiškované a zničené stánky Amnesty International a ja si myslím, že takéto smutné prípady únosov musia byť niečo, na čo musíme pamätať a musí to byť súčasťou vyjednávaní s našimi východnými susedmi. Nemôže sa to stávať. Ďakujem pekne. Teraz pani Figurejdo. Prezident, Ďakujem pekne. E, toto leto e, sa nepodarilo ani do, e, krátkodobými zmluvami znížiť nezamestnanosť v Európe. Viac než 20 mladých ľudí v Európskej únii podľa Eurostatu nemá prácu v určitých oblastiach, kde rada členské krajiny nepripísali priority tomu, tejto problematike. Je to naozaj vážne. Takisto pakt stability Eh, a jednotlivé opatrenia eh, nevedú k úspechu a zahrávame sa tu s budúcnosťou mladých ľudí eh, v niektorých krajinách. Vo Francúzsku napríklad ľudia celé skupiny sú zamietané, napríklad Rómovia sú navracaní do svojich krajín, čo len podporuje xenofóbiu a racizmus. Ten, tieto prístupy nemôžeme akceptovať a treba jasne zdôrazňovať, že v konečnom dôsledku tu musí byť, tu vlastne existuje len voľný pohyb tovarov a kapitálu. Musíme naozaj bojovať za ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujeme ďalším rečníkom. Pán, je pán Fernández. Ďakujem, pani predsedajúca. Bohužiaľ, v Európskej únii 100 tisíce Eh, hektárov lesov každý, každoročne horí. 100 tisíce to, tento rok napríklad e, e, ne, e, neboli uchránené, dokonca aj chránené oblasti. E, požiare zni, zni, zničili tisícky hektárov lesa. Tieto pravidelné udalosti nič, ničia naše prírodné e, bohatstvo a e, zanechávajú e, nekonečné škody na biodiverzite. Európska únia neinvestuje do ochrany pred lesnými požiarmi a množstvo týchto požiarov je v skutočnosti výsledkom dezertifikácie a úniku obyvateľstva z vidieckých oblastí. Takže Európska únia naozaj súrne by mala nájsť stratégiu na boj proti tomuto neduhu e, vo vidických oblastiach. Ďakujem a teraz má slovo pani Kretu. Se împlinesc trei luni de când printre vicepreședințele... Ďakujem pekne. Ubehli tri mesiace od e, zvolenie e, podpredsedu Európskeho parlamentu po dosť kontroverznej voľbe Niektorí ho obviňovali zo separatizmu e, v prípade, kedy e, nové členské krajiny sa snažia e, zmieriť e, s ich minulosťou, ale pán podpredseda žiaľ pod podporoval extrémistické a šovinistické vyhlásenia, podporoval etnickú teritoriálnu autonómiu v niektorých oblastiach Rumunska a to ohrozuje integritu územia jednej členskej krajiny. Vzhľadom na jeho postoj žiadam, aby aby e, bol zbavený svojej úlohy podpredsedu e, Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Muchas gracias, señora president. Dear colleagues, as you may know, last week we... Vážení kolegovia, ako viete, minulý týždeň sme uzavreli eh, rokovania o eh, finančnom balíku, o tom sa bude hlasovať na nadchádzajúcej plenárnej schôdzi, ale ja chcem povedať, že sme obhajovali dokonca, aby predseda Európskej centrálnej banky sa stal automaticky na prvých 5 rokov predsedom Európskeho, Európskej rady pre systémové rizika. Podľa mňa táto reforma je veľmi dôležitá a znamená to, že Európska centrálna banka bude oveľa viac zapojená do finančného dohľadu európskych finančných trhov a inštitúcií. A znamená to taktiež, že pán Triš e, e, počas vypočutia na pôde Európskeho parlamentu bude musieť odpovedať aj na otázky súvisiace s finančným dohľadom, nielen na otázky súvisiace s cenovou stabilitou. Ja som liberál a verím viac v reformy ako v revolúcie. Vďaka takýmto reformám e, business as usual to bude ťažšie pre finančné inštitúcie, ktoré spôsobili túto krízu. Ďakujem pekne. Pani Macias, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. zamestnanci v, Portu, v Portugalsku i v, i v Európe sú obeťami porušovania kolektívnych pracovných práv a je to naozaj nonsens e, vo vzťahu k ich ľudskej dôstojnosti. Od začiatku krízy e, e, celkovo sme zaznamenali nárast 8 miliónov nezamestnaných. Ľudia naozaj sú vyhadzovaní hanebným spôsobom prostredníctvom SMS-iek a tak ďalej my tu hovoríme, že tu máme tradície dobrých e, e, práv e, pracujúcich, ale potrebujeme ešte dodatočné opatrenia a chcem sa spýtať, aké ďalšie opatrenia komisia príjme, pokiaľ ide o konkrétne udalosti v továrni Pinos Hill v Portugalsku, kde k takýmto vyhodeniam, vyhazovom došlo. Ďakujem. Ďakujem, Higgins. Ďakujem. Eh, chcel by som hovoriť o korporátnom bankovníctvom, kde eh, došlo k vykúpeniu za 25 miliard eur pomoc, štátna pomoc, vraj je to až 30 miliard. Skutočnosť je taká, že írska vláda nevie, jednoducho sa len dohaduje. Eh, írsky poplatníci pravdepodobne platia 210 miliónov eur týždenne čo narastá na celkovú sumu 8,2 e, miliardy a situácia sa zhoršuje. V Bruseli sa teraz Íri snažia e, do, dohodnúť na povolení tejto štátnej pomoci a ja žiadam komisiu, aby čo najjasnejšie reagovali, že e, ne, by nemalo dojsť záchrane do 10 rokov, ako to hovoria Íri, ale do dvoch či troch rokov. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat jetzt Frau Minis. Ďakujem, slovo má pani, pani Ďakujem Pani... Ďakujem, pani predsednička. 33 e, e, baníkov je hlboko pod zemou a čaká, že ich oslobodia. Musíme ukázať solidaritu a ľudia v celom Španielsku, vo Valencii čakajú na to, aby e, bol zachránený uhlný priemysel u nás. Európska komisia bude, môcť na túto, bude musieť na túto tému diskutovať, e, či príspevky, ktoré krajiny dostávajú v tejto oblasti, sú v poriadku. Tisíce rodín v Španielsku musia byť e, zachránené. Ide o záchranu baníctva, ale aj o uholný priemysel Ide o oblasť Astúrie, je to e, pre nás jediný zdroj energie. Komisia si musí uvedomiť, že toto rozhodnutie bude mať strategické dôsledky, e, nielen finančné dôsledky. Ďakujem, pani predsednička. Vo výbore pre rybolov sme hlasovali e, proti e, dohovoru v Konakry, aby sa tento e, dohovor predlžil. V auguste sa pripravili prvé demokratické voľby. Od roku 1948 EÚ vyslala pozorovateľov e, volieb Radi by sme sledovali teda tieto voľby v tejto časti sveta. Budeme musieť podporovať štáty, ktoré sa tu nachádzajú. Európa zohráva dôležitú úlohu. Voľby v Guinei Conakry ukázali, že tá situácia bola veľmi ťažká. E, boli, voľby boli presunuté na 19. september. E, pretože došlo k nezrovnalostiam a to musí zohľadniť aj Európska únia. Ďakujem a teraz prosím e, pána Predu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem hovoriť o e, referende v Moldavsku. Občania sa vyjadrili k priamej voľbe prezidenta a to by uvoľnilo politickú krízu. Komunisti e, vyzývali k bojkotovaniu referenda a prinieslo to očakávaný výsledok. Nebola dostatočná účasť. Koalícia e, demokratickej strany Kišineva musí však prekonať e, svoju píchu a tento neúspech a pokračovať v ceste Moldavska k EÚ. Je to zásadné pre Moldavsko. Ďakujem pekne. Pán Ivan. Ja, pán kolega. Genau, Sie haben das Wort. Herr Ivan Katalin. Pán Ivan Katalin, máte slovo. Ehm, Prepačte, pani predsednička, nepočul som. Uh, Moldavsko sa nachádza v politicky zablokovanej situácii už viac ako rok a pritom si uvedomujeme, že táto krajina urobila veľký pokrok na ceste k EÚ za veľmi krátky čas. Referendum zo včera eh, mohlo dostať Moldavsko z tejto slepej politickej uličky a mohlo sa Moldavsko viac približiť k EÚ. Nebolo to žiaľ možné, ale nemyslím si, že je to víťazstvo komunistov <coughs> pred alianciou, ktorá je za približenie sa Moldavska k EÚ. Je to iba jedna z prekážok. Ja myslím, že treba podporovať túto krajinu, treba ju naďalej povzbudzovať. Táto krajina totiž to naozaj má svoje miesto v EÚ. Ďakujem pekne, pán Kazak teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, atestácie imamov a muftov eh, moslimské rady v Bulharsku eh, naďalej zasadzajú veľký mufty, teda jeho eh, sídlo v Sofii bolo obsadené a pán Genžov neumožnil, e, nebol, nebol mu umožnený prístup k tejto budove. E, bolo zhromažených 213 tisíc podpisov za e, legitímnu obranu a mm, to len svedčí o tom, akú brutálnu silu vynaklada justícia a vo vzťahu s náboženskými komunitami podľa hesla vládnuť a rozdeľovať. Naozaj chcem, aby tu bolo eh, vyšetrovanie Európskej komisie. Ďakujem. Budem veľmi stručný. chcem sa vyjadriť k téme EU agentúry. Dnes som prezentoval eh, malú eh, vreckovú knihu na túto tému vo Viedni. Z analýzy vyplynulo, že na budúci rok budeme mať 40 agentúr, pokiaľ e, spočítame všetky agentúry, teda aj decentrálne e, e, pracoviská. 7 miliard, 1,7 miliard eur sa vynaloží na tieto účely. Myslím si, že problémy, ktoré tým vznikli, sú medzičasom, tak povediať, na stole. To, čo momentálne potrebujeme, sú riešenia v mojej vreckovej knihe som predlo, e, formuloval program, ako 500 miliónov eur e, daňových, peňazí daňových poplatníkov e, by sme mohli ročne ušetriť. Pán Mikulášik, nech sa páči. Idem. Vážený, vážená pani predsednička, kolegyne a kolegovia, tragická udalosť, ktorá sa odohrala minulý pondelok na Slovensku,

Ďakujem. Naš, naša členská krajina škrtá verejné výdavky a chcel by som hovoriť o úlohe EÚ pri oživení eur, e, ekonomiky. Európska únia má veľa e, dobrý, dobrých nástrojov, e, výskumný program číslo 7, štrukturálne fondy a tak ďalej. A všetky tieto by sa mali použiť na dobrý účel, tak ako sme počuli, že 107 miliónov libier bolo, bude použitých vo Velse Veľká časť pochádza z Európskej rozvojovej eh, banky pre obnovu a rozvoj. Eh, ide o budúc, budúcu obnovu, regeneráciu. Takisto eh, veľská samozpráva. A chceli by sme, aby takéto financovanie pokračovalo aj v roku 2011, aj v rámci nových finančných perspektív po roku 2013. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Kelly. Zabezpečenie dodávok energií je veľmi dôležitým uh, súkolím stratégie 2020. Ako e, splniť tieto ciele? No, krajiny sa budú chcieť uh, snažiť uh, splniť záväzky týkajúce sa obnoviteľných energií, ale v tom, čo robia, budú uh, závislé na dodávkach tretích krajín, pokiaľ je o energie Väčšina krajín má unilaterálne dohody, ale je na čase pre multilaterálne dohody. E, tu ide aj o článok 109 Lisabonskej zmluvy a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť situáciu, kde podobne ako v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky i politiky rybolovu, vytvoríme rovnakú politiku aj v energetike, predovšetkým pokiaľ ide o zaobchádzanie s tretími krajinami aby sme zabezpečili dodávky energie po prvé, ale po druhé, aby sme zabezpečili to, že e, krajiny ako Rusko nebudú e, tak ako v posledných jeden či dvoch rokoch využívať svoju pozíciu dodávateľa. Ďakujeme, kolega. A ďalším rečníkom je pani Sarbu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Strava má vplyv na fyzický, e, duševný rast a zdravie. E, nekvalitná strava môže spôsobovať cukrovku, rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, takže je veľmi dôležité e, vzdelávať v tejto oblasti tak dospelých, ale hlavne deti. Školy by mohli zohrávať zásadnú úlohu v podporovaní e, dobrého stravovania. Ja chcem ešte aj poukázať na škodlivé e, vplyvy, na ktoré poukázalo Združenie pre e, hračky. Ide o niektoré fast foodové reťazce. Európska komisia by sa mala týmto čím skôr zaoberať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Papanikon Nikon Lau. Ďakujem pekne, pani predsednička. My e, súhlasíme s myšlienkou investícií do vzdelávania. Áno, znalostná spoločnosť to je veľmi dôležité, ale musíme taktiež poukázať na to, čo nie je v poriadku vo väčšine členských krajín. Budem hovoriť o Grécku. V Grécku žiak môže e, pokračovať na vysokej škole potom, ako úspešne zloží skúšku. E, priemer, ktorý musí e, dosiahnuť je 10 bodov z 20 minimálne na to, aby mohol pokračovať na vysokej škole, ale grécka vláda zrušila tento priemer. Čo je toho výsledkom? Teraz sú študenti zapísaní na univerzite a tí dosiahli niektorí iba 0,9 bodov z 20. Naozaj na toto treba poukazovať, na to, aby e, opäť bolo kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Ďakujem pekne, pani Hercog. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Nuž, je to dobrá správa, že hospodárska situácia aj na juhovýchode Európy e, má lepší, lepší priebeh. Eh, hospodárske výhľady eh, vyhliadky Maďarska sa zlepšili, ale medzinárodný posudok hospodárskej situácie v Maďarsku sa naopak zhoršilo. To znamená, že nie je predstaviteľné, aby krátkodobé eh, úrokové sadzby mohli byť znížené a to prispieva k tomu, že devízové úvery občanov Maďarska sa ešte zhoršia a mnohé mnohí občania budú musieť čeliť e, vyhosteniu z vlastných e, domovov. Prosím, pomôžme Maďarsku, aby opätovne ráslo a e, snažme sa o to, aby medzinárodní investori posudzovali Maďarsko inak. Ide o 1,5 milióna občanov, ktorí majú spomínané devizové problémy. Ďakujeme. ďalšie je pani Regner. Danke. Ďakujem, Lama Karena E, nie je len slovo, ale malé mestečko v srdci Kolumbii, Kolumbie. V roku 2009 e, sa e, farmári stiažovali na kontaminovanú vodu. Organizácia Justice for Columbia koordinovala návštevu, uskutočnilo sa vypočutie mnohí ľudia e, boli ochotní pochodovať e, celé dni e, cez džunglu, aby porozprávali svoje príhody. Takisto nám hovorili o tom, že dostali, že hrozili im zavraždením. Neexistuje žiadna krajina na celom svete, kde by bolo viacer, kde mizne viacej ľudí než v Kolumbii. Násilie, a trestné činy e, vykazujú až 90 Ďakujem, pani kolegyňa. A ako posledná v tejto rozprave má slovo pani Guillaume. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorilo sa o tom, ale ja chcem hovoriť o prípade Sakineh Mohamedy Aštian. Je to iránska žena, ktorá má byť barbarsky ukameňovaná. E, bola e, taktiež odsudená za 90 úderov e, bičom za to, že bola odfotená bez šatky na hlave, ale nakoniec sa ukázalo, že to nebola ona. Je tu veľká vlna solidarity krajiny a e, kritizujú sa takéto e, postupy. Ktorá krajina môže e, rozhodnúť o tom, že bude ľudská bytosť ukameňovaná? Iba veľké úsilie zabranilo podobným prípadom v Iráne. My musíme ako politicky zodpovední, ako ľudské bytosti zabraniť takejto vražde. Takže žiadam, aby sa EÚ zmobilizovala na zachránenie tejto ženy. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz nasleduje ďalší bod nášho programu. Je to správa pána Fortasa, financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Prosím teraz pána spravodajcu, aby sa ujal slova na 4 minúty.